že spoločne komisia a parlament budú napredovať pri presadzovaní tejto stratégie. Ďakujem, pán Dali. Uzatvára tento bod rozpravy. Budeme hlasovať 12.30 v stredu o tejto správe. A teraz ďalší bod. Správa pána Kocha, pani Sehnalovej, systém IKOL, nové služby čísla 112 pre občanov. Dávam slovo obom spravodajcom, obaj majú po 4 minúty. Najprv pán Koch. Pani predsedajúca, mnoho tisícky e, ľudí dnes e, by e, ne, neboli, mohli dnes žiť, keby po ich havárii nebola im ponúknutá profesionálna zdravotnícká pomoc v tzv. tých zlatých sekundách. A my len o, o tomto systéme, o ktorom hovoríme, ten nemôže um, um, za, brániť zabraniť nehodám však, avšak e, ide o to, aby v prípade ťažkej havarie e, existovala možnosť e, tiesňového volania. Takisto to sa môže zabezpečiť akýkoľvek, v, aký, v prípade akejkoľvek núdzovej situácie zabezpečiť komunikáciu a takisto, aby sa mohli poskytovať aj informácie, ktoré sú životne dôležité v týchto prípadoch. Pokiaľ však e, systém e-call jednoducho nebude, alebo bude v tzv. spácom režime, ak nebude využívaný. To je v súvislosti s ochranou osobných údajov. Avšak aby sa teda to automaticky, v prípade nejakej havárie sa systém vlastne automaticky potom aktivuje a môže poslať určité základné informácie. Avšak toto všetko si vyžaduje jednotné, jednotné systémy v jednotlivých európskych členských štátoch, tak aby sa to mohlo rovnako um, zvládať a preto bude treba v jednotlivých členských štátoch eh, tento zabezpečiť eh, rovnaké podmienky pre e-call na báze volania čísla 112. Bude to, musíme zabezpečiť, aby to mohlo byť eh, pre, členské, pre občanov dostupné a ehm, prístupné a na tomto musí byť postavená aj táto architektúra. Takisto um, sú čo sa týka ďalších, e, takisto sa budú môcť poskytovať postupne aj rôzne iné informácie, ktoré súvisia napríklad s dopravou a podobne. Mm, takisto tieto informácie by mali e, byť, poskyto, by mali byť poskytované užívateľom a tieto informácie e, budú potom mm, tí už budú, takisto budú tam určité údaje, ktoré budú ehm, môcť ponúkať aj služby, ktoré sú za úhradu. Keď eh, si 80 vodičov osobných aut eh, takýto systém žiadalo, tak potom si myslím, že je naša úloha, aby sme tomu nebránili pre budúcnosť. A dúfam, že, budú, že zajtra eh, v tejto snemovni to odhla, sa odhlasujeme. Ďakujem pekne, pán Koch. Teraz má slovo pani Sehnal. Mihajlová. Ďakujem za slovo, vážený pán komisár. Kolegyne a kolegovia, zavádzanie povinných bezpečnostných prúkov do vozidel vždy je predtým živá diskusia. Už dávno sa diskutovalo o povinnom zavedení bezpečnostných pásov. V 70. rokoch sa začal testovať a neskôr aj montovať do vozidiel, teraz už známy airbag. Teraz je rok 2012 a my diskutujeme o ďalšom významnom príspevku pre zvýšenie pasívnej bezpečnosti na európskych cestách o systéme e-call. E-call nie je zjednodušenie, nie je to nič iné. Je to niečo podobné ako airbag a jeho prítomnosť vo vozidle už každý dnes považuje za samozrejmosť. tento systém sám zavolá pomoc prostredníctvom čísla 112 tiesňového systému, a to aj keď ste v bezvedomí, pretože e-call po náraze i hneď automaticky informuje záchranárov o mieste, tým, že zasla, zas, zašle súradnice GPS. Ani jazyková bariéra, ani iné by takto nebránili tomu, aby vodiči mohli zavolať pomoc. Množstvo zachránených obetí a zníženie nákladov až o 15 ak by sa plošne tento systém zabudoval do vozidel, to sú jasné argumenty. Ostáva jediná otázka, prečo to vlastne funguje. Zavedenie celoeurópskej služby e-call vo všetkých vozidlách a všetkých krajinách to bola jedna z hlavných priorit bezpečnosti cestnej dopravy a označili to odborníci už v roku 2002, ale prax ukázala, že preferované dobrovoľné zavádzanie nie je efektívne. Len pol percenta vozidiel obvykle luxusných značiek kde majú súkromnú službu tiesňového volania. Je to akási náhrada tejto verejnej služby i kola Nie je to pokryté v celom EÚ a to je len taký malý dôkaz. To, že ten nedobrovoľný prístup nereaguje, tá komisia vydala tri plánované dokumenty k povinnému zavedeniu, ale doteraz sa publikoval len jeden dokument a to je doporučenie z oktobra 2011 pre členské štáty a operátorov. Nevieme ani návrh nariadenia pre e, zavedenie palubnej časti systému e-call. Druhý dokument podľa komisárky Kres mal e, výjsť už v druhom štvrtoku tohto roku. Mal to byť ďalší legislatívny krok v tomto systéme. Ja dúfam, že zajtra potvrdíme spoločný postoj výborov TRAN a IMCO a že parlament vyjadrí podporu systému e-call vyšlime jasný signál komisii, že akékoľvek ďalšie zdržiavanie v zavádzaní tohto systému už nie je možné. Sľubované legislatívne návrhy sa musia predložiť čo najskôr, aby občania od roku 2015 mohli využívať tiesňové volanie v rámci systému čísla 112, a to v celej EÚ. Verejný e-call musí volať zadarmo v celej Európe vo všetkých vozidlách, nezávisle od značky, od ceny, od polohy a podobne. Záverom by som rada veľmi poďakovala e, pánovi Kochovi, spoluspravodajcovi, aj tieňovým spravodajcom sekretariátu, aj našim asistentom za spoluprácu, ktorá viedla k vzniku vyváženej správy s jasným posolstvom. Now we move directly to KHDI teraz ideme priamo na Catch the Eye. Ďakujeme nie Je tu veľmi veľa žiadosti o slovo. Preto nebudeme môcť e, ponúknuť e, slovo všetkým, ktorí žiadali, ale dovolte, aby som začal pani Rojtovou. Ďakujem, pane predsedajúci. Ďakujem, pán predsedajúci. Ako lekárka viem, že v tiesňových situáciách rozhodujú sekundy o ľudskom živote a preto roky voláme, aby sa integrovaný záchranný systém rozšíril na celé územie EÚ. Ale integrovaný systém nielen umožní e, zasiahnuť rýchlejšie a presnejšie, aj zlepší manažment dopravy, takže bude možné varovať ostatných vodičov a zabrániť tak reťazovým nehodám alebo veľkým zápcham. Niektoré vozidlá, ako už kolegyňa povedala už dávno, umožňujú využívanie takéto či podobnej služby napríklad v Nemecku. Ja vítam, že tieto systémy budú do dvoch rokov pre záchranné služby členských štátov, automobilový aj telekomunikačný systém budú povinné konečne. Tento celoeurópsky fungujúci systém, fungujúci hranične a zadarmo, bude jedným konkrétnym, ďalším konkrétnym príkladom ušej integrácie pre európskych občanov a ja dúfam, že komisia so všetkým príde na čas. I give the floor. Ďakujem. A teraz má slovo pani Zita Gurmaj. Ďakujem pekne. Vážení e, kolegovia, chcem sa e, poďakovať e, Eh, spravodajcom za eh, toto správu. Skutočne ide o to, aby sme eh, mali život zachraňujúci systém e-call do roku 2015 a ja si prajem to, aby skutočne táto naša snaha boli vzorom pre komisie menej ako jedna tretina všetkých osobných vozidiel je vybavených takýmto automatickým systémom e-call. Takéto zariadenie stojí menej ako 100 eur eur, ale môže zachrániť eh, viac ako 2500 životov ročne. Ako tieňová spravedajkynia e-call systému som presvedčená o tom, že eh, treba to, tento systém zaviesť ako povinný systém a eh, skutočne a musí sa opierať o toto núdzové číslo a apelujeme na komisiu, aby predložila návrh, ktorý by urobil tento systém povinný v roku 2015. Myslím, že prístup k

príprava prebieha v oblasti informačno komunikačných technológií a v štúdiu jazykov. nejedná sa len o hlavné jazyky eú ale aj o jazyky regionálne. komplexná príprava je doplnená o psychomotorické a komunikačné tréningy. som rada že celý projekt je financovaný z európskej únie. ďakujem pekne. Phil, Pani e, Phil pre Petergengaste musíme povedať, že e, Eh, havárie na cestách eh, spôsobujú úmrtia tisíce, tisícov ľudí. O tom hovorili predrečníci. Ale zavadzanie tohto systému, ktorý je prioritou už 10 rokov, je veľmi nízky. A je jasné, že eh, doposiaľ, keď to bolo založené na dobrovoľnosti, nepriniesol svoje ovocie. Preto sa chcem poďakovať pani Sehnalovej aj tieňovým spravodajcom za to, že navrhujú, aby takýto tento systém ICAL bol povinným pre všetky nové vozidlá počnú s rokom 2015. Posúdenie vplyvov komisie poukázal na nevyhnutnosť takéhoto kroku a chceme hovoriť o univerzálnom systéme ICOL. A nikto snad nepochybuje o prínosoch takto systému, predovšetkým v odlahlých vidieckých miestach. Môže to zachrániť celý, celý rad e, životov a e, pomôcť pri haváriách. Takže veľmi sa teším na návrh komisie, ktorý umožní nasadzovanie systému ICAL ako povinného systému. Ďakujem. A teraz Pani Čikau. Much, Mr. Mr. Ďakujem e, za slovo. Treba si uvedomiť, že asi 31 tisíc ľudí zomrelo v EÚ a 1,5 milióna ľudí bolo zranených v 1,15 miliónoch cestných haváriách. Zavedenie systému e prinesie to, že sa zvýši šanca zachrániť životy občanov, ak sa občan e, rozhodne, že chce využiť nejakú súkromnú službu a náhodou vycestuje do štátu, kde to nie je zabezpečované, tak automaticky by mal byť zabezpečovaná takáto služba prostredníctvom čísla 112. Členské štáty by sa mali e, e, podielať na vybudovaní infraštruktúry, ktorá umožní uplatňovanie takéhoto systému EGNOS alebo Galileo sú systémy, ktoré môžu zásadným spôsobom e, prispieť e, v takýchto núdzových situáciách a je dôležité rozpútať informačnú kampaň, aby sme upozornili na obrovskú pridanú hodnotu tohto systému. Teraz dám slovo pánovi poslancovi Šenkierskému. Prepačte, ja som sa hlásila až v nasledujúcej správe, takže ospravedlňujem, hovorí pán Šekierský predseda, týmto sme ukončili spontánnu rozprávu a teraz by som odovzdal slovo pánovi komisárovi Kalasovi, ktorý uzavrie túto rozprávu za komisiu. Pán predseda, ctení poslanci, aby som chcel poďakovať Európskemu parlamentu, osobitne e, výboru pre dopravu, e, pre vnútorný trh a spravodajcom, pánovi Kochovi, pani Senalovej za ich prácu pri príprave tejto vynikajúcej správy o e-call. ECOL je jedným zo šiestich prioritných aktivít um, ITES, smernice o ITES a inteligentných dopravných systémoch a výrazne má prispieť k uh, účinnosti a rýchlosti záchrannej um, služieb harmonizovaný systém, ktorý bude postavený na báze 112 v Európe, je vysokou prioritou komisie a my sme už na tomto pracovali po, ro- po niekoľko rokov, aby sme to zabezpečili v Európe. Preto aj vítam plnú podporu parlamentu vyjadrenú no aj v správe, e, o ktorej budete hlasovať zajtra na báze odporúčaní eh, pre, eh, pre operátorov mobilných sietí eh, z roku 2011. Pripravujú sa ďalšie dva legislatívne návrhy, ktoré by mali mm, zabezpečiť prevádzku od roku 2015, takže na báze legislatívy, ktorá tzv. Mm, sa týkala typového schvalovania, to, je, to takisto bude schválené v parlamente a rade na bližších e, mesiacoch. A sú tam špecifikácie, ktoré e, vyžadujú aktualizovanie e, pohotovostných systémov, tak v rámci smernice ITS tie už sú taktiež skoro ukončené aj s pomocou odborníkov v celej, celej Európy. Komisia tiež organizuje zajtra rokovanie odborníkov. Táto správa si vyžaduje Ehm, um povinné um, povinnú implementáciu a harmonizované zavádzanie snebeho volania 112 a toto e, všetky súčasnené strany prijavili o toto jednoznačný záujem a veríme, že keď e, sa všetky strany zúčastnia, tak vlastne to bude výhoda toho, to, to množstevná výhoda a tým pádom to bude dostupné pre všetkých občanov a pre európsky priemysel. E, musíme zabezpečiť zabezpečiť to, aby jednotlivé prvky e-callu boli interoperabilné v prípade, keď sa bude už e-call používať alebo uplatňovať povinne. Suggested by the report. Ako správa navrhuje, takisto komisia chce podporovať aj um, um, osvetovej kampane, tak aby sa e využíval správnym spôsobom. e takisto bude, mm, bude, je potrebné podporovať túto platformu a tiež bude musieť zabezpečiť aj voľbu pre zákazníka, aj konkurenciu a hospodárskú súťaž. Chcel by som poďakovať aj parlamentu za neustálu podporu e tak aby sme mohli všetci prispieť k lepšej bezpečnosti na cestách. A myslím si, že hlavná úloha IKOLO bude z záchrana životov na cestách. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, hovorí predseda. Táto rozpráva je týmto ukončená. Hlasovanie sa skutočne zajtra o 12.30. Teraz prejdeme k ďalšiemu bodu dnešného programu. A to je správa, ktorú pripravila pani Rodikráca Cagaropulu, ktorá sa týka atraktivity investovania v Európe. Dovolte, aby som za